dať slovo pánovi Lópezovi Garidovi v mene rady. Ďakujem, pán predseda. Eh, Ďakujem, že ste mi dali príležitosť, aby som vystúpil k tomuto bodu programu, teda k situácii občianskej spoločnosti a národnostných menšín v Bielorusku. Európska únia bez pochyby je veľmi znepokojená zhoršovaním situácie v Bielorusku a predovšetkým v súvislosti s ľudskými právami. Situácia porušovania slobody prejavu, zhromažďovania, neustály nátlak na mass media, zákony, ktoré obmedzujú používanie internetu, aktivity proti aktivistom opozície. To všetko jasne poukazuje na zhoršovanie a degradáciu situácie ľudských práv v Bielorusku. Vo svojom vyhlásení, zo 16. februára pani Eštonová, vysoká predstaviteľka EÚ pre SZPP, vyjadrila tiež svoje znepokojenie nad situáciou polskej menšiny, konkrétne v Bielorusku, tiež, že boli zadržaní viacerí členovia tej, tohto etnika a tiež toto vyhlásenie, formálne stanovisko vysokej predstaviteľky sa postúpilo bieloruským orgánom oficiálnou diplomatickou cestou. Tento pondelok sme v Rade pre zahraničné veci diskutovali o tejto otázke a mohli sme detailnejšie viesť rozpravu, ktorá sa určite zopakuje aj teraz, aj neskôr. Bolo tam vystúpenie polského ministra, kde vyjadril svoje znepokojenie svoje pocity nad tým, že je potrebné, aby sme zareagovali na systematické nepriateľské postoje proti členom polskej menšiny v Bielorusku. A treba tiež povedať, že Európska únia bez pochyby v rôznych oblastiach svojho pôsobenia je znepokojená a veľmi zblízka sleduje túto situáciu. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme bieloruským orgánom jasne naznačili, že musia splňať záväzky v rámci OBSE, že musia rešpektovať ľudské práva, že musia ochraňovať národnostné menšiny ako základnú zložku rešpektovania ľudských práv a v samotnej Rade pre zahraničné záležitosti bola vyjadrená žiadosť európskym ministrom EÚ, aby adekvátnymi cestami a na adekvátnych miestach upozornili bieloruské orgány na túto situáciu. Myslím, že je záujmom nás všetkých, Bieloruska aj EÚ, všetkých Európanov, aby sa nám podarilo dosiahnuť ukončenie týchto nepriateľských aktivít, ktoré idú proti právam národnostných menšín, menšín, ktoré sú veľmi významné v Bielorusku. A zároveň si myslím, že je dôležité, aby Bielorusko pracovalo správnym smerom a mm, v rámci východného partnerstva vo všetkých dimenziách a teda aj na multilaterálnej úrovni. Ďakujem pekne za pozornosť, pán predseda. Ďakujeme, pán eh, minister. A teraz za komisiu pani komisárka eh, Georgieva. Ďakujem, pán predseda vychádzajúc zo stanoviska predsedníctva, ktoré vlastne e, nadvezovalo na postoj e, vysokej predstaviteľky barones Aštonovej, e, plne podporujeme a chcem, chcem povedať čosi o zhoršujúcej sa ľudskoprávnej situácii v Bielorusku, predovšetkým ťažiskovo o polskej menšine v tejto krajine. Je to veľmi e, vážna situácia, kde ide o, o spomalenie e, postu pokroku v oblasti demokracie, no ale súčasne e, nesmieme prestať komunikovať s Bieloruskom, zapájať sa tam, akokoľvek e, máme pred sebou prekážky. Nielen E, vládnymi cestami, ale e, musíme tiež využívať e, kontakty medzi ľuďmi. Tieto môžu byť dokonca tie najdôležitejšie kontakty výmenami študentov, obchodnými kontaktami, kultúrnou výmenou. Je to naozaj platforma komunikácie s, Bieloruskom takto e, dáme možnosť naďalej napredovať demokracii v Bielorusku. E, takisto dodám, že e, napriek úderom posledných dvoch rokov komisia by naďalej sa chcela angažovať a svojimi, svojou spoluprácou s Bieloruskom prispievať k zrýchleniu lepš- pozitívneho vývoju. Chceme E, prinavrátiť e, to tempo procesu, aké sme tu poznali v období pred dvoma rokmi. Ďakujeme pani komisárka a teraz za e, Európsku ľudovú stranu pán Gunnar Höpmark. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem sa poďakovať aj predsedníctvu, ako aj komisii k vyjadreniu sa situácie. Myslím si, že musí nám byť jasná jedna vec to, o čom to hovoríme, jednorazová vec. Sú to kroky diktátorstva, diktátorského režimu, brutálneho režimu. Tento režim popiera práva menšín, ako aj práva svojich vlastných občanov. Takto vyzerá situácia v Bielorusku. A myslím si, že to je určité východisko pre diskusie a pre dialog s režimom dialog musí byť ale vzájomný. To znamená, že musíme ukázať otvorenosť a musíme prísť požiadavkami, ktoré musí splniť režim Bielorusku. A zatiaľ ich nesplnili. Ide o zmeny, reformy, ktoré musia vykonať. Chcel by som povedať a zdôrazniť, že toto nie je vôbec polská záležitosť. Bielorusko je v susedstve Európskej únie a je súčasťou východného partnerstva. Toto je európska záležitosť. A pri terajších krokoch sa vlastne režim Bielorusku bráni spolupráci a dialógu s Európskou úniou. Sám sa dištancuje. Preto poprvé musíme požadovať rešpektovanie práv menšín, rešpektovanie ľudských práv, zastavenie policajnej brutality, ako aj ochotu, aby sa viedol konštruktívny dialog s Európskou úniou. Myslím si, že táto, toto posolstvo musí byť jasn, jasné režimu. Náš dialog musí byť dialog demokracie a ľudských práv. Samozrejme, musíme sa obrátiť na občianskú spoločnosť, lebo Bielorusko nie je len samotný režim. Sú to ľudia, ktorí žijú v Bielorusku. Študenti, muži, ženy, celá spoločnosť. A to, čo sme zaznamenali v poslednej dobe, je, že musíme viesť dialog priamo s občianskou spoločnosťou, aby sme posilnili rešpektovanie ľudských práv a demokraciu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za váš príhovor. Monsieur Christian Wegenin. Pán Vigenin, nech sa páči. Vážený pán predseda, pani komisárka, kolegovia, v mene e, skupiny socialistov a demokratov chcem vyjadriť obavy k ľudskoprávnej situácii v Bielorusku a pozerajúc sa na nedávny vývoj, pokiaľ ide o Polskú úniu v krajine, chceme vyjadriť solidaritu všetkým občanom e, Bieloruska, ktorí si nemôžu realizovať svoje základné ľudské práva. Je to európska krajina v 21. storočí a to je podľa mňa otázka, ktorú nemôžeme akceptovať a na tom sa asi zhodneme. Z toho treba výjsť a základná otázka, ktorá e, tu stojí, je otázka, kam chceme Bielorusko nasmerovať a ako to môžeme urobiť. K tej prvej otázke, už tu sa asi zhodneme. Chceme, aby bolo Bielorusko demokratické, aby jeho orgány boli demokraticky volené, parlament, prezident, miestne samozprávy, vláda, aby tieto orgány vytvárali e, slobodnú a kreatívnu atmosféru v Bielorusku a tiež chceme, aby sa krajina približovala k EÚ. Druhá otázka, ako to môžeme dosiahnuť? EÚ svoju politiku k Bielorusku zmenila od izolácie k angažovanosti a zdá sa, že táto politika prináša výsledky. Samozrejme, že to nestačí. Nedá sa to realizovať rýchlo a vývojové tendencie, ktoré sme videli v, za posledné dva týždne, ukazujú, že treba sa angažovať viac. Ako šéf eh, delegácie Euronest a eh, delegácie, ktorá zajtra do Bieloruska vyráža, aby si pozrela situáciu, môžem povedať, že nemáme spoločnú stratégiu medzi troma základnými inštitúciami, radou, e, komisiou a parlamentom. Takúto stratégiu však potrebujeme, aby sme posilnili vzájomné snahy a aby sme mali politický dialog, určitú cestovnú mapu, konkrétnu mapu pre e, Bielorusko, nielen všeobecné odporúčania, ale naozaj akčný plán, ktorý Bielorusko bude musieť plniť. Takto sa dá pokračovať. Nestačí len spolupráca hospodárska s východným partnerstvom. Ďakujeme, to, bola, to bol príspevok v mene e, socialistov a demokratov a teraz v mene skupiny ALDE e, pán Gerbrandy. <clears throat> E, Ďakujem pekne, pán predseda. A ja považujem dnešnú rozpravu za niečo viac ako iba hovorenie o re- regionálnej situácii. V Ukrajine boli voľby, zvonil sa Janukovič, je to prezident, ktorý sa orientuje viac na Moskvu ako na Brusel. A návšteva, ktorá sa uskutoční budúci týždeň, e, to sa nesmieme nechať rozpíliť ani ňou zaslepiť. Čo sa teraz týka Lukašenka a čo si ten dovoluje voči polskej menšine, aj to je určitý signál, že on sa viac sústredí na Moskvu ako na západ. Je tam menšina z jedného členského štátu Európskej únie a on jej obmedzuje práva. Ako si to môže dovoliť? Jednoducho preto, lebo Európa ako celok e, skôr otočila sa chrbtom k východnej Európe my sme neboli veľmi otvorení voči týmto krajinám. Samozrejme, musíme takéto aktivity odsúdiť, čo sa týka aktivít Bieloruska voči e, polskej menšine, ale zároveň musíme našu politiku viac otvoriť. To znamená, že e, naša výzva politika musí byť menej reštriktívna. To sa týka aj po energetickej politiky. Voči týmto štátom musíme sa viac orientovať na krajiny, ako je Bielorusko a Ukrajina. Na, za, za toto by som chcel apelovať, aby Európa bola atraktívnejšia aj pre tieto štáty a to môže potom lepšie ovplyvniť situáciu v tých, v tých štátoch ako odsudenie. Ďakujem pekne. A teraz pani Hautala. Mene zelených. Ďakujem pekne, pán predseda. Prečo to máme dnes na programe, to je jasné. Demonstrácie, ktoré sa uskutočnili a kde boli desiatky polských štátnych príslušníkov zatknutých, to je niečo, čo musíme odsúdiť. Okrem toho je tu aj nejaká ďalšia aktuálna diskusia, o ktorej hovoril kolega Vigenin. Parlament schválil, že do Minsku pôjde delegácia po dlhej dobe a ja som súčasťou tých, tej, tej skupiny štyroch. Ideme tam, aby sme si vytvorili obraz o situácii. Vieme, že sú tam problémy s slobodou názoru, so slobodou zhromažďovania ďalšími právami. To znamená, že musíme trvať na tom, aby napríklad Bielorusko aj zrušilo trest smrti. To je jedna z ďalších vecí. Ide aj o to, že je tu možnosť, ako prehlbiť naše vzťahy medzi Európskou úniou a Bieloruskom a toto je veľmi dôležité. Ďakujem pekne. A teraz pán Richard Čarnecký. Vážený pán predseda, dámy a páni, aj nedobré rozhodnutie je rozhodnutie. Uznesenie Európskeho parlamentu Bielorusku v marci bude nevyhnutné, ale bude ešte potrebnejšie dnes. Situácia Poliakov v Bielorusku, to nie je iba polská záležitosť, ako sa to spomínalo. Je to určité vyjadrenie bieloruského e, prístupu k európskym štandardom a to sa týka štandardov v súvislosti s národnostnými menšinami. Európa by mala zatlačiť na Bieloruska vyťahnuť zo, spliv, zo sféry vplyvu Ruska. Zároveň musíme vyžadovať, aby sa rešpektovali základné princípy, ako je napríklad právo menš, práva menšín. Pán Lukašenko musí rozumieť, a možno nerozumie jazyku Európskej únie, našich hodnotám, ale rozumie sankciám. To znamená, že dôležité boli sankcie, ktoré by komplikovali život politikom a predstaviteľom, ktorí sú zodpovední za tieto udalosti. Je tu asymetrický prístup k Bielorusku otvárame dvere, ale e, Bielorusko nič nerobí. Dôležité je, aby nastali e, politické sankcie. Môže byť dočasné, napríklad zástupcovia e, Bieloruske boli vylúčení z Euronestu, alebo sa vytvoril, či, vytvoril čierny zoznam. Ďakujem pekne. teraz pani Kinga Gál na dve minúty. Thank you, chairman. As the co-chair of the intergroup for... Ako spolupracovníčka uh, E, interskupiny, ktorá sa zaoberá postavením národnostných menšín. Odsudzujem e, tie kroky, ktoré vykonala e, bieloruská vláda voči polskej menšine. Ako sme dnes počuli, išlo tu predovšetkým o starších občanov. Porušovanie práv nie len národnostných menšín, to sú vážne veci. Toto poukazuje na to, že celý politický systém je demokratický. A my, poslanci Európskeho parlamentu, ktorí sme zažili komunistický režim, poznáme tieto metódy. Naša interskupina sa zasadzovala za systematické práva národných menšín a sme považovali za neakceptovateľné, aby dochádzalo k diskriminácii a porušovaniu práv národných menšín. Preto je dôležité, aby vysoká predstaviteľka zahájila určité kroky, aby vyslala jasný signál smerom k bieloruskej vláde bez rešpektovania ľudských práv, vrátanie práv národnostných menšín, bude môcť, musieť dojsť k sankciám. Práva národnostných menšín sú súčasťou ľudských práv a toto nemôže byť posúdené iba ako, ako niečo, čo by bolo vecou medzi Polskom a, Euró- a Bieloruskom. Je toto európska záležitosť, ako to, ako to bolo povedané. Týka sa to našej susedskej politiky, našeho východného partnerstva. To znamená, že my žiadame komisiu, aby vyslala jasný signál, aby vykonala jasné kroky. Ďakujem pekne. Pani, pán minú- Ďakujem pekne a teraz pán Liberácky na 1,5 minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcel by som sa podekovať Rade a komisii za ich veľmi rýchlu reakciu. Myslím si, že toto je dobrým príkladom, ako sa rýchlo reaguje. Na úvod by som chcel povedať, že e, nie je toto žiadny konflikt medzi Polskom a Bieloruskom. Toto je jasný prípad porušovania ľudských práv a obmedzovania slobody národnostných menšín a slobody myslenia. Toto sa môže týkať aj iných národných menšín. Prečo sa tu sa to týkalo polskej menšiny? No preto, lebo je to veľká menšina, ktorá je demokraticky organizovaná. A preto, lebo oni majú Milinkeviča, ktorý bol ocenený Sacharovou cenou zo strany Európskeho parlamentu. Toto je dôvod, prečo to začalo. Čo, na to, čo môžeme spraviť? Nemal som, mal som možnosť hovoriť viacekrát s pánom Milinkovičovi, Milinkovičovi Milinkovičom a on vravel, že nebolo by, neboli by dobré e, hospodárske ani politické sankcie voči Bielorusku. Dôležité je úzko spolupracovať s Bieloruskom a aby sa podporovala spolupráca, ktorá by bola naviazaná určité podmienky na pokrok, ktorý dosiahne Bielorusko smerom demokracie. Takto by sme mohli reagovať. Napríklad je to vízová politika, určitá oblasť. Sú tu poplatky v súvislosti s vízami. Myslím si, že je dobré, že zajtra pôjde misia do Bieloruska, pozrieme situáciu a potom roznieme, čo ďalej. Ďalší rečník. Vážený pán predseda, dámy a páni, Lisabonská zmluva prislúbila, že budeme podstatne efektívnejší ako Európska únia. Ale čo sa týka Haiti, boli sme takmer neviditeľní, čo sa týka USA, neboli sme veľmi úspešní a čo sa týka diplomatických záležitostí, skôr sme to mali spory medzi inštitúciami. Dnes bola ďalšia šanca ukázať na to, že dokážeme splňať naše úlohy. A rada pozostavila určité rozhodnutia a parlament nebol schopný reagovať na takéto jasné porušovanie ľudských práv v štáte, ktorý je veľmi dôležitý pre Európsku úniu. Vážená pani komisárka, politika otvorených dverí a výmena študentov, toto všetko zlyhalo. Preto nehovorte ďalej o výmenách študentov, ako to prebiehalo po posledných 5 rokoch. Toto ohrozuje našu kredibilitu, sme slabý hráč v tejto oblasti. Toto je Washington, Moskva a a keď sa rozhodneme reagovať vágne, tak jednoducho situácia sa nezlepší. Ďakujem pekne a teraz pán Protaševič na dve minúty. Ďakujem pani Ďakujem, pani Ďakujem pekne. Pán predseda, ako šéf delegácie Európskeho parlamentu, ktorá sa zaoberá vzťahmi s Bieloruskom, Častokrát sa stretáme s zastup, zastupcami občianskej spoločnosti a opozície, ale aj s zastupcami štátnych orgánov. A častokrát sme počuli argumenty z ich strany, že Bielorusko má svoje vlastné právo, aby dosahovalo e, medzinárodné štandardy svojou vlastnou rýchlosťou. To znamená, že teoret, z teoretického hľadiska nemôžeme vyvíjať tlak na, túto, na tento samostatný štát, lebo štátne orgány sú zodpovedné za vnútornú situáciu v danej krajine. Ale medzinárodné štandardy, o ktorých hovoríme, a o ktorých hovorí napríklad OBSE, hovorí, hovoria, že ľudské práva nie sú internou záležitosťou. To znamená, že máme tu relatívne malé mesto v Bielorusku, konkrétne sa volá Ivanec, kde autority sa rozhodli využiť e, policajné zložky, takmer milície, zneužili tak povedať tieto zložky na to, aby zautočili na skupinu starších občanov, ktorí, ktorí boli vedení pani Sobal a oni sa stretli, aby opravili staršiu budovu v centre mesta, aby ju zmenili, upravili na kultúrne centrum, ktoré je dôležité pre polskú menšinu. A miestne autority sa rozhodli tam poslať policajné síly a bol tam, bol tam, určité, bol tam určité rozhodnutie súdu. A problém je, že tí, ktorí e, boli obeťou, sa nemohli obrátiť na súd, lebo nemali by žiadnu záruku, že súd by bol spravodlivý. Takýmto spôsobom sa nedosahujú medzinárodné štandardy. Práve sa od nich vzdialuje tento štát. A pritom Bielorusko prislúbilo, že, by, že sa bude snažiť dosiahnuť tieto štandardy. Ešte jedna vec, ktorú by som chcel zopakovať. Hovorili sme o sankciách, určite bude čas na sankcie, a dôležitá je hospodárska pomoc, o ktorej sme sa zamýšľali a tá by mala byť to malo súvisieť s tým, že by sa skončili takéto kroky a malo by sa rešpektovať demokracia a plnej miery v tejto štáte. Ďakujem pekne. A teraz mám Palecký na minútu. Ačiū pirmininkė konfliktus ir nesusipratimus dėl Lenkų mažumos. Ďakujem pekne, pán predseda. Čo sa týka polských e, organizácií v Bielorusku, e, nebolo správne zo strany režimu, že reagoval silou. A chcel by som podporiť to, čo povedala pani komisárka, je dôležité e, spolupracovať a spestovať kontakty s ľuďmi. Zajtra sa vyšle po mnohých rokoch prvá oficiálna delegácia Európskeho parlamentu do Bieloruska. Dôležité je viesť otvorený konštruktívny dialog s opozíciou, ako aj so štátnymi orgánmi. Prídeme sem s našimi závermi, ktoré sa týkajú tohoto konfliktu a prídeme s prípadnými návrhmi o tom, ako, ako by sa mohol, uh, mohlo zapojiť Bielorusko do uh, Euronestu toto bude vlastne tak povedať test našich bu- vzťahov budúcnosti. Uskutočnia sa tam totižto lokálne voľby 25. apríla. Toto by mali byť také voľby, toto budú asi také voľby, kde všetky médiá budú hovoriť jedným hlasom a kde asi takmer 100% obyvateľstva zvolí jednu stranu. Na minútu pán Migalsky. Ďakujem bardzo, panie przewodniczący. Nie wiem, czy jestem słyszany. Ďakujem bardzo. Ďakujem, pán predseda. Pán Liberacký od socialistov chcel chváliť Európsku úniu za rýchlu reakciu, ale práve kvôli vašej politickej skupiny dnes, neprí, dnes nepríjmame uznesenie. Ak však komisárka, ktorá každodenne sa zaoberá rozvojom, rozvojovou pomocou, ak nám dáva tieto návrhy, nemôže dať tieto návrhy, tak kto bude spokojný? Možno vy, ale nie Bielorusi a nie tí, ktorí chcú Bielorusom pomôcť. Pretože a, ale aj keď pani komisárka mala 5 minút na svoj prejav a 2 minúty o tom hovorí, tak to znamená, že je to nielen, že je to neuspokojivé, ale že ste nevyužili vaše možnosti e, nahlas o týchto veciach hovoriť. Takže žiadam, aby všetky nástroje, ktoré máme k dispozícii, sa použili a aby sa bojovalo proti porušeniam ľudských práv. Nehovoríme len o Poliakoch, hovoríme o porušeniach ľudských práv. Minúta a pol, pani Bauer. Ďakujem pekne, pán predseda. To, čo vidíme v súčasnosti v Bielorusku, pokiaľ ide o utláčanie polskej menšiny v tejto krajine, to nás skutočne e, zhrozuje. Neustále sú títo ľudia potláčaní, uvrhovaní do väzenia. To sú bežné praktiky Eh, bieloruských orgánov. Ja som Slovenka a zároveň som predstaviteľkou jednej národnostnej menšiny. Tak ja chápem veľmi dobre situáciu polskej národnostnej menšiny a pani Bioris v Bielorusku. Národnostné menšiny eh, veľmi často sa k ním správajú, ako keby boli nejakí irredentisti a to samozrejme veľmi často potom prináša negatívne politické reakcie prenasledovanie národnostných menšín je súčasťou praktík nedemokratických režimov a zároveň nesmieme zabúdať, že práva národnostných menšín sú ľudskými právami a to potvrdzuje aj OSN. Preto porušovanie práv národnostných menšín, ich diskriminovanie a diskriminovanie ich členov, ich prenasledovanie, to všetko sa nemôže chápať ako interná záležitosť jednej krajiny. Preto v žiadnom prípade nemôžeme prijať to hrozivé posolstvo, to posolstvo vydierania, ktoré ako keby nám Bielorusko zasilo nám, predstaviteľom Európskeho parlamentu. Pán predseda, Európsky parlament môže vyslať len jedno jediné posolstvo Bielorusku, že politika, ktorá potláča národnostné menšiny, je nepriateľná. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, pani Bauer. Pán mi na jednu minútu. Ďakujem, pán eh, predseda. Eh, pozorne počúvam eh, Vypočul som si e, prejav pani komisárky, veľmi ma to zaujalo a bol by som očakával nejakú re- energetickejšiu reakciu. Energickejšiu reakciu. Um, pred dvoma týždňami ste sa mali vyjadrovať, e, keď e, sa udial tento incident. Tak toto nie je predsa akceptovateľné. Súhlasím s tým, že treba konať, určité činy e, sú potrebné. Je pravdou, že tí, ktorí hovoria dnes o sankciách, zabudajú na to, že sankcie tu už boli. A politika sa aj tak veľmi nezmenila na, ako následok toho. Netvrdím, že budeme e, že nechceme podporovať občiansku spoločnosť v Bielorusku, pretože všetci, ktorí sme tam boli, sme videli tú skutočnosť, že táto občianská spoločnosť sa len rozvíja. Ja si však myslím, že celkom jasne by sme mali povedať, že každá krajina má určité e, povinnosti k svojim občanom. Myslím si, že celkom jasne treba povedať, že budeme pomáhať novým e, nezávislým médiám v Bielorusku, že by sme mali podporovať nezávislú televíziu, že by sme mali byť schopní možnosti pre Bielorusko, pre jeho študentov, aby mohli študovať v Európe. Ďakujeme, hovorí pán predseda. Mikrofón. Ďakujem bardzo. E, panie przewodniczący, szanowni państwo, w zeszłym... Ďakujem, vážený pán predseda, dámy a páni. V mojom predošlom funkčnom období tu bolo prijatých množstvo e, uznesení k Bielorusku, či išlo o e, reakcie na režim, ako, ako porušoval ľudské práva, alebo iné témy bola ukázaná dobrá vôľa z našej strany. Zniž, z, e, odstranili sme niekoľko e, sankcií, ale nedávna agresívna politika bieloruských e, orgánov proti, proti e, menšinám, hlavne polskej, tak to je naozaj e, odstrašujúce, hlavne pred voľbami. E, bez e, súdnych rozhodnutí aktivisti polske, polskej národnosti sú zatýkaní. Je tu zas, E, zastrašovanie e, aktivistov vrátanie laureátov Sacharovovej ceny. Takže e, toto nie je adekvátne len prijímať uznesenia, ale treba naozaj apelovať na bieloruské orgány, aby čo si robili. Na základe článku 33 zmluvy by pani Eštonova mala vytvoriť špeciálneho vyslanca, ktorý by monitoroval ľudské práva v tejto krajine. Szanowny panie przewodniczący, pani komisář. Vážený pán predseda, pani komisárka, myslím si, že je veľmi dobre sme sa rozhodli hovoriť o Bielorusku v parlamente, ale reči nie sú dostačujúce. Dnes Európska únia ako Európska komisia by sa mala snažiť a pripraviť strategický plán. Tento by nám povedal, akým spôsobom bude podporovať občianskú spoločnosť, mimovládne organizácie, opozíciu a slobodné médiá v Bielorusku. Hovorím o demokracii a ľudských právach, to, čo je pre nás samozrejme, lebo toto je základ Európskej únie. Pre bieloruskú spoločnosť je to niečo, čo je iba sen. Ich spoločnosť je iná. Preto očakávame, že Európska komisia bude prezentovať strategický plán, ktorý nám povie, ako pomôžeme tam tej spoločnosti. Ďakujem pekne teraz pani Kolárska-Bubinská. Aha, pani poslankyňa tu nie je. Teraz pán López Garrido. Ďakujem pekne, pán predseda. Po týchto vystúpeniach neostáva mi nič iné, len zdieľať toto rozhorčenie a odsúdenie, ktoré vyjadrili dámy a páni poslanci o porušovaní ľudských práv v Bielorusku a ktoré konkrétne postihujú jednu národnostnú menšinu, a síce polskú menšinu v Bielorusku. A teda e, sa to týka aj Európskej únie nie len preto, že ide o národnostnú menšinu, o určitý počet ľudí, ktoré majú ako referenciu, ako ktorých um, ich štát alebo pôvodom Polsko je členom EÚ, ale Náš postoj by bol rovnaký, či by išlo o národnostnú menšinu Polsku alebo ha- akúkoľvek inú. Takže ako sa to už viackrát tu povedalo, nie je to len o polskú záležitosť a preto EÚ musí zareagovať. E, to isté by sme museli robiť a museli by sme konať, keby išlo aj o inú národnostnú menšinu, pretože všetky práva sú nedeliteľné a univerzálne. Tiež by som rád dodal, že to, že došlo k porušovaniu ľudských práv v jednom režime, to by nemalo viesť k tomu, že budeme postihovať občanov tejto krajiny. Z tohto dôvodu si myslíme, že je dôležité, aby Bielorusko bolo vo východnom partnerstve. Je dôležité, ako povedala pani komisárka Georgieva, je dôležité rozvíjať tie kontakty people to people Všetko ostatné, čo sa tu povedalo, je tiež dôležité. Je potrebné, aby došlo k neustálemu jasnému, priamému prenosu informácií a posolstie bieloruským orgánom, že sme absolútne kritickí a že jednoznačne odsudzujeme porušovanie ľudských práv. To samozrejme mieni urobiť aj vysoká predstaviteľka pani Eštonová, ktorá sleduje veľmi zblízka túto záležitosť aj s pánom predsedom Európskeho parlamentu, s pánom Buzekom, ktorý nám práve teraz predseda. A Ademas pani Eštonová využije svoju príležitosť, e, že sa zúčastní aktu uvedenia do funkcie pána Janukoviča a bude tam aj e, pán Lukašenko a teda ona sa bude venovať tejto otázke a samozrejme táto téma sa bude rozoberať v budúcnosti aj v Rade pre vonkajšie záležitosti EÚ, pretože ide o relevantnú a dôležitú záležitosť a ja som veľmi rád, že sme i hneď o tejto téme mohli diskutovať na pôde Európskeho parlamentu. Ďakujem pekne, pán minister, a teraz mene Európskej komisie pani Georgieva. Ďakujem pekne, pán predseda. Dovolte, aby som sa na úvod poďakovala za diskusiu v hlavnej sále. Chcem povedať 4 body. Prvý bod je, že rešpektovanie ľudských práv je základom externých vzťahov Európskej únie. Je to základ pre vzťahy e, so všetkými štátmi, a to sa týka aj Bieloruska. Zhoršovanie demokracie Bielorusku, tak e, tam došlo k teraz k významnému zhoršeniu. Neza- začalo sa to v minulom roku a Rada ministrov v novembri 2009 prišla s požiadavkou, aby komisia pripravila návrh, ktorý by sa týkal plánu na podporu reforiem, ktoré malo implementovať Bielorusko. Komisia teda pripravila určitý návrh takéhoto spoločného a dočasného plánu a teraz, je, teraz má k dispozícii vysoká predstaviteľka tento dokument. A ona určite zoberie na vedomie tie odporúčania, ktoré, ktoré vyplynú aj z tej misie, ktorá, ktorú začína Európsky parlament zajtra. To bol môj druhý bod. A teraz tretí bod. Tieto posledné udalosti, ktoré sa udiali, tak vysoká predstaviteľka sa obráti na služby komisie a dopracujú tento dokument. A teraz posledný bod. Čo sa týka 80. rokov, tak v druhej polovici začala perestrojka v Sovjetskom zväze. A toto viedlo prvýkrát v živote mnohých ľudí, aj napríklad v mojom živote, že bola tu určitá možnosť sa uchádzať o študentské výmeny alebo profesionálne výmeny. Napríklad ja som sa dostal do London School of Economics, toto veľmi významne zmenilo môj profesionálny život a bolo to veľmi prospešné pre moju krajinu. A táto viera, že keď sa otvoria demokratické kanály pre štáty, kde je režim, ktorý potláča svojich občanov. Toto je podľa mňa cesta, ktorá by, ktorá by zdôraznila to, aké je dôležité komunikovať s ľuďmi, ako je pomo- možnosť pomôcť podnikom, ako napriek všetkým problémom, napriek, napriek vážnemu porušovaniu práv národnostných menšín, ktoré odsudzujeme. Napriek tomu je dôležité spolupracovať, aby sa zvýšili šance pre bieloruských občanov na to, aby sa dostali k slobode. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, pani komisárka. Končím rozpravu. Hlasovanie sa uskutoční na najbližšej schôdzi. A teraz sa dostávame ďalšiemu bodu nášho programu. Je to ústná otázka, ktorá sa týka Peking plus 15, akčná platforma pre rodovú rovnosť. Autorom ústnej otázky je pani Eva Britsvenson. Nech sa páči, máte slovo.